So, ladies and gentlemen. Dámy a páni, posadte sa prosím. Tí z vás, ktorí chcete odísť, môžete, ale urobte tak rýchle. So, welcome... Dovolte mi privítať pána Köna Ferfakeho. Vitajte. Je to e, riaditeľ pre Afriku v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a bude nás informovať o nedávnom vývoji Etiópii, Sudáne a v Južnom Sudáne. Od vás, pán Ferfake, by sme radi počuli najnovší vývoj, aký je najnovší vývoj v týchto krajinách. E, boli sme svedkami vstupu respektíve na funkcie v apríli 2018 premiéra v Etiópii Abiy Ahmeda došlo k sérii obdivhodných reforiem, pokiaľ ide o politické, sociálne, ekonomické záležitosti v krajine a napriek tomu zostáva ešte veľa víziev, ako ukázal aj pokus o prevrat minulý mesiac. Chcem vás poprosiť o vaše posúdenie situácie, vrátanie nadchádzajúcich volieb a približiť, ako EÚ sa angažuje a podporuje Etiópiu v tejto citlivej chvíli. Sudan bol takisto predmetom diskusí na Rade pre zahraničné záležitosti. Môžete nám dať aktuálne informácie o situácii v regióne následne po misii fínskeho ministra zahraničných vecí, ktorý tam bol v mene EÚ. Máme do 11. čas, kolegyne, pretože potom, kolegovia, potom príde Maja Sandu z Moldavska čiže do 11. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za pozvanie v mene ESVČ a za to, že je Afrika na programe. To len ilustruje, že Afrika sa dostala na e, vrchol strategickej agendy Európskej únie, parlamentu a že patrí ako téma do výboru pre vonkajšie záležitosti z dôvodu prístupu, ktorý únia si osvojila. Chcem len potvrdiť, že na konci budúceho roka Európska únia bude hostiť najbližší summit EU Afrika tu v Bruseli. A bude to dôležitá chvíľa na konsolidáciu nového prístupu, viac politického prístupu na základe spoločných záujmov, ktoré sledujeme od posledného summitu v Abidžane. A samozrejme celá tá následná práca s tým, čo navrhoval predseda Juncker, eh, kde aj ekonomický rozmer našich vzťahov E, bezpečnosť, e, rozmer klimatických zmien, migrácie a takisto vnímame Afriku ako ten kontinent, ktorý je rozhodujúci z, pohľade, z pohľadu multilaterálnej spolupráce. Takže radi predstupíme pred výbor, kedykoľvek nás pozvete. Región Afrického rohu. E, vy ste ma poprosili, aby som sa venoval tomu podrobnejšie. So Sahelom je to región, kde vonkajšia politika únie v Afrike bola najviac rozpracovaná a kde všetky naše záujmy konvergujú. Spomínal som klimatické zmeny, migráciu, e, ekonomické záujmy, pokiaľ ide o e, voľný prístup k Červenému moru. Samozrejme, všetky veci, ktoré sa týkajú stability v rohu, v africkom rohu. E, kľúčovou z tohto pohľadu je Etiópia, Etiópia, na úvod chcem povedať, je príliš veľká na to, aby zlyhala a vypadla a viac ako 10 miliónov obyvateľov a vidíme, mm, aká je situácia. Hajle Marian, vicepremiér, v roku 2018 odstúpil a dal priestor aby Ahmedovi súčasnému premiérovi, aby sa ujal moci, teda aby Ahmed a viedol krajinu prvýkrát e, došlo k voľbe takéhoto premiéra. Prezident Abie je z regiónu Gabemo. A to znamená obrovský posun v, Európsk- e, pardon, v politike Etiópie. Ako ste spomínali, pán predseda, inicioval dôležité politické a ekonomické reformy, návrat opozičných lídrov z exilu, oslobodenie oponentov, oslobodenie teda médií a takisto raprošman a mierotvorba s Eritrejcami, s, so susedmi a takisto spustil dôležité hospodárske reformy, čím uvoľnil sily, ktoré sa ťažko ovládajú, kontrolujú a ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Je tu potreba nastolenia novej rovnováhy medzi etnickým federalistickým usporiadaním, federálnym usporiadaním krajiny medzi jednotlivými regiónmi, ktoré sú definované naprieč, alebo pozdĺž teda tých etnických čiar a tie etnické napätia, ktoré vznikajú z toho. E, najnovšia ilustrácia takýchto napätí a ťažkostí potenciálnych hrozieb, ktoré z toho vyplývajú, to sa prejavilo e, smrťou vysokopostavených úradníkov 22. júla v oblasti Jemena vrátane veliteľa štábu armády to bolo nevydané alebo neslychané v minulosti. Boli to lídry regionálnych štátov, regionálnych zoskupení. Európska únia plne podporuje premiéra, komisár Mimica, minulý týždeň vycestoval do Addis Abebe. Federica Mogherini sa s ním stretla pri viacerých príležitostiach v Bruseli aj v Adise, aj v rámci komisie a podporujeme maximálnej miere reformy ich realizáciu, tak ekonomické, ako aj politické, v súčasnom finančnom cykle máme 1,6 miliard eur investovaných do Etiópie, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu. A komisár Mimiča hovoril, že 100 miliónov bude viazaných ako dodatočná podpora konkrétna. Bolo predmetom diskusie, pokiaľ ide o podporu tých hlbokých reforiem. Pokiaľ ide o politickú stránku, sme pripravení podporiť voľby. Diskutovali sme o najlepšom spôsobe, ako to spraviť spolu s miestnymi orgánmi. Humanitárna situácia z dôvodu toho všetkého napätia je kritická. Viac ako milión vnútorne presídlených osôb to skutočná výzva pre humanitárne organizácie a pre ECHO, aby našli správnu rovnováhu pokiaľ ide o tú podporu, lebo je tam aj tlak a politika ovplyvňuje e, riešenie otázky vnútorne presídlených. Tým pádom je to veľmi citlivá, citlivý mix, citlivá, citlivé prostredie. Pokiaľ ide o Sudan, áno, v pondelok e, sme, teda ja, hostili e, stretnutie schôdzu priateľov Sudanu, ktoré predchádzala diskusia na úrovni Rady pre vonkajšie záležitosti a misia fínskeho ministra zahraničných vecí do regiónu a do štátov Perského zálivu v mene vysokej predstaviteľky. Sudan poskytuje jedinečnú príležitosť v rámci tejto generácie, ako nastaviť krajinu na správnym smerom po 30 rokoch diktátorstva prezidenta Bašíra. Ako viete, eh, v apríli bol vojenský prevrat, kedy ho zhodili ale e, boli tam hlavne tie mierové demonstrácie zo strany ľudí, obyvateľstva a to viedlo k tomu, tomu zosadeniu. Aj neuveriteľné, ako tento mierový, najmierová dynamika pokračovala, ako prispieva. Čiže došlo k podpisu zo strany vojenskej a zo strany opozície ohľadom, ohľadom toho ďalšieho usporiadania, ale potrebujeme ešte ústavný dokument skôr ako tie vzťahy zastabilizujeme, nastavíme bude to veľmi komplexný prechod, komplikovaný, kde bude skutočná moc, uvidíme. My žiadame o občianský prechod, prechod k občianskému usporiadaniu, ale je tam obrovský vojenský aparát, eh, polovojenský aparát. Otázka, ako realizovať tie odvetové reformy krok po kroku. To bude veľká výzva. Otázka beztrestnosti, zodpovedania sa, hlavne v súvislosti s vyšetrovaním útokov z 30. júna, kde umrelo 130 ľudí v Chartume. Uh, Očakávania sú veľmi veľké. Ekonomia, ekonomika v krajine je na tom veľmi zlé kvôli tomu, že boli tu celé roky veľmi zlé hospodárske riadenia prišlo, um, prišli aj o zdroje príjmov z ropy kvôli tej situácii s Južným Sudanom a teda potrebujú peniaze aj pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie. Treba aj odpúšťať eh, nejaké dlhy, je tam 60 miliard eh, dolárov, ktoré treba nejako riešiť. My ako Unia, čo sme zatiaľ spravili, koráme politicky, Mali sme e, vlastne ešte e, fínskeho ministra zahraničných vecí, ale aj pani Mogherini, tí sa tejto téme veľmi aktívne venovali a venujú. Podporujú Africkú úniu, e, podporujú etiópsku mediáciu a takisto sú zaangažované aj pokiaľ ide o krajiny Perského zálievu, ktoré v, aj v tomto regióne zohrávajú kľúčovú úlohu Eh, oni majú podporovať eh, tiež eh, a chceme, aby podporovali takúto civilnú tranzíciu, aby podporovali demokraciu a samozrejme spolupracujeme aj v otázkach ekonomických, pretože oni mobilizujú výrazné financie v prospech Sudánu a teraz malo by to byť na prospech tranzície. A myslím, že na tom stretnutí práve s krajinami Perského zálivu, e, tam sa nám podarilo e, na poslednom stretnutí celkom dobre prepojiť naše záujmy. E, bude veľmi náročné nejako manažovať očakávania obyvateľov, pretože oni pokiaľ ide o stabilitu, demokraciu a prosperitu, majú isté očakávania, bude to zložitý proces, skôr než bude nejaká reálna tzv. mierová dividenda pre obyvateľov tejto krajiny, ale EÚ bude zohrávať svoju úlohu a spoločne s kolegami z DEVKO pracujeme na takom podpornom balíčku pre krajinu. Nebudú to také miliardy ako krajiny z Perského zálivu tam e, poskytujú, ale určite bude to, dúfam, primerané a e, splní to aj požiadavky očakávania obyvateľov, že to bude zacielená podpora, podpora pre tú prechodnú vládu, aj pokiaľ ide o organizovanie eh, volieb, ktoré majú byť o 3 roky. A potom, pokiaľ ide o Južný Sudán, tam situácia je možno menej dynamická, nie taká dobrá. Odkedy táto krajina vznikla v roku 2011, odkedy sa odčlenila od Sudanu, táto nová krajina vždy je v zásade vo fáze občianskej vojny došlo k revitalizácii mierovej dohody v roku 2018, ale zatiaľ nejaké výsledky nie sú veľmi pozitívne. Samozrejme, e, k ozbrojenému konfliktu úplne nedochádza, ale že by tam bol nejaký proces naozajstnej dôvery medzi pre, napríklad, e, prezidentom a opozičným lídrom, to sa nedá povedať. Sú tam všelijaké politické hry, ktoré ešte bežia pritom krajina podporuje tak, potrebuje takú, takú, také inkluzívne spravovanie. My mm, podporujeme rôzne postupy a Africká únia tam podporuje napríklad e, finančne nejaké monitorovacie e, opatrenia a programy. My tiež to radi podporíme aj ďalšie veci, ale musíme byť najprv presvedčení o tom, že e, oni ten mierový proces naozaj budú dodržiavať a to transparentne, aby sme potom aj finančne mohli k tomu e, prispieť. Ale sme na to pripravení a radi spravíme v takej situácii aj viac. Humanitárna asistencia samozrejme tá, alebo teda pomoc tá naďalej aj v Južnom Sudáne pokračuje a je aj pre nás kľúčová. To je zatiaľ z mojej strany všetko, ak sú otázky, raz odpoviem. Ďakujem, pán Ferfake. Takže teraz otázky a odpovede. Poprosím vás, kolegovia, stručne. Začneme s EPP. Nech sa páči. Pani Zovko, ďakujem pekne. Ďakujem za prehľad týmto trom krajinám. Pani Mogherini aj pán Mimica navštívili e, tento región a chcem sa spýtať, do akej miery kombinácia tejto rozvojovej pomoci, ktorú investujeme do Afriky, či to vieme nejako odmerať, nakoľko je efektívna. Či to nejako využívame v negociáciách ako istý nástroj. Ak chceme, aby teda fungovali dobré inštitúcie v tej krajine, alebo v týchto krajinách, aby tam bol mier. A ako to vyzerá s mierovou dohodou v Sudáne, vydrží to až do ďalších volieb, čo si myslíte? Pani Arena za socialistov, nech sa páči. Ďakujem. Čo sa týka Etiópie, vy ste spomenuli tie pozitívne kroky, ktoré tam boli dosiahnuté, pokiaľ ide o ľudské práva a takisto pokiaľ ide o organizovanie volieb, ktoré budú v roku 2020. Mm, predsednička volebnej komisie predtým bola opozičná politička, takže to je zaujímavý profil, pokiaľ ide o organizovanie tých volieb, ale chcem sa spýtať, ako Európska únia je zač- zaangažovaná, pokiaľ ide práve o prácu tejto volebnej komisie, pretože tá bude rozhodujúca, pokiaľ ide o e, povahu týchto volieb v roku 2020. Ďakujem pekne. Ďalej skupina Renew, pán Nart. Ďakujem pekne. Poprvé Etiópia. Tam majú takú filozofickú ústavu, kde umožňujú aj e, autodetermináciu spoločne so St. Kitts and Nevis e, vlastne teoreticky túto autodetermináciu povoluje, ale samozrejme v praxi to je trošku inak. E, v Etiópii je takýto separatistický región, vieme ako to tam vlastne momentálne proste máme tam región Oromo Eh, skade pochádza aj prezident, jeho eh, matka je ortodoxná, eh, kresťanka a vlastne tam už sa prejavujú tieto, tieto tlaky medzi tou teoretickou ústavou a tou realitou potlačania takýchto nárokov. Potom Sudan Máme tam tu e, tie jednotky generála Hemetyho, čo je vojnový zločinec, to je zabijak e, a genocídnik, čo môže spraviť Európska únia preto, aby metafyzika volieb, e, kde je tá, teda tá, tá moc by mala byť civilná, proste aby to nebol, aby nakoniec nevládli vojaci a spravodajské služby. Pokiaľ ide o Južný Sudan, tam naozaj máme tribálnu vojnu medzi tými dvoma etnickými skupinami, Čiže to sú muery z jednej strany, muery z druhej strany a ten legitímny prezident tzv. Selbak mm, Bakír, ten momentálne je prepojený zo Selega Nuritian v Stredoafrickej republike, čo je radikálny islamista. Čiže čo môže spraviť Európska únia preto, aby kontrolný mechanizmus Africkej únie, ktorý v praxi nefunguje, aby to nebol iba biznis a aby to naozaj chránilo ľudí, ktorí tam žijú. Gracias. For the Greens, Frau von Kramon, bitte. Ja, herzlichen Dank, Herr Direktor. Ähm, ich möchte mit einer Frage zum... Ďakujem, mám otázku k eh, Jižnému Sudanu. V roku 2011 som mal možnosť eh, s terajším ministrom zahraničných vecí Westerwelle eh, byť v zhromažení OSN, keď Južný Sudan e, získal nezávislosť a mm, s delegáciou sme mali veľmi e, dobrú diskusiu a oni nám povedali, prosím vás, dávajte si pozor, ak to aj bol príkladný proces rozdelenia, potrebujeme veľa podpory, potrebujeme masívnu podporu, pretože bezpečnosť v našej krajine nie je za, zaručená. No a keď to tak z ďalkej sledujem, tak toto je moja otázka nezbavili sme sa, alebo teda ne, neprepustili sme túto krajinu príliš ľahkomyselne do nezávislosti. Mm. Pokiaľ ide o humanitárnych pracovníkov, tak ten mandát asi možno mal byť robustnejší, aby sme e, podporili mierový proces. Druhá otázka sa týka Etiópie, Etiópie. Zase, že to je krajina, ktorá je na dobrej ceste, ale aj tu mám otázku, do akej miery popri tých základných potrebách teda po, po pri uspokojovaní potravinovej pomoci, robíme aj ďalšie kroky teda spolupráca týkajúca sa mladej generácie. Aké perspektívy im ponúkame? Aké hospodárske perspektívy ponúkame tieto krajine aj v oblasti vedia a výskumu? Čo tam presne robí EÚ? Čo máte v pláne? Vielen Dank, Frau von Kramon. Ďakujem pani von Kramon, pán Berg eh, za ide. Mám otázku k Somálsku. Myslíte si, že voľby z roku 2019 eh, a eh, ďalšie voľby v roku 2020 budú mať znevýhodňujúci efekt eh, pre tento región? Ďakujem, pán kolega. Pani Fatiga. Ďakujem pekne už dlhodobo vieme, tak slušne povedané, že tu sú isté obmedzenia, pokiaľ ide o reprezentatívnosť parlamentných e, orgánov a tým pádom pre nás je relatívne náročné efektívne budovať e, také nejaké silné e, pevné vzťahy, hoci niečo z toho, pokiaľ ide o Abidžan, bolo celkom úspešné, celkom plodné. Ako by ste opísali prostredie, ktoré je potrebné preto, aby tam teda tie e, pozorovateľské volebné misie mohli dobre prebiehať, najmä v africkom rohu, musíme e, naozaj veľmi urgentne vykonávať tieto pozorovateľské aktivity A potom prosím vás, mohli by ste e, sa vyjadriť aj e, k otázkam bezpečnostným a teda zaangažovaním jednotlivých krajinách, e, jednotlivých krajín, pokiaľ ide o fóra Africkej únie. Ďakujem pekne pani Fotiga za skupinu GUE, pani Vilanueva. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Rebeke. Máme v Etiópii nového premiéra a už tu zaznelo, že on vlastne dosiahol pacifikáciu, pokiaľ ide o vzťahy s Eritreou, to nás teší, takisto aj je tu, sú tu e, slobodnejšie podmienky, aj lepšie sa pracuje médiám, ale zároveň sa otvorili aj nové konflikty, ako sme videli teraz cez víkend, kde boli isté konflikty, e, 20 mŕtvych e, v konkrétnom regióne, takže to je samozrejme problém a je tam etnická skupina, ktorá požaduje uznanie svojho štátu a vlastne e, E, doteraz tomu nedošlo. Ako si myslíte, že by, e, že by Európska únia mohla e, pomôcť v tomto procese, aby tá situácia nejako neeskalovala, ako sme videli cez víkend, pod, cez víkend potom. Južný Sudan, tam bola dlhoročná Ehm, občianská vojna. Zatiaľ tam je také prímerie, e, kde teda boli podmienky, aby tam bola iba jediná armáda a potom riešiť aj problémy, pokiaľ ide o vnútorné hranice. E, nedošlo k nejakému pokroku a je tam vlastne také predlženie na 6 mesiacov, alebo o 6 mesiacov a trošku ako keby tam chýbali takí mediátori v tom konflikte. A myslíte si, že by aj preto mala byť Európska únia aktívnejšia práve v tejto mediácii, ehm, čo sa týka alebo teda aká by mala byť naša politika v tejto veci. A potom um, máme tu sudenských e, utečencov, ktorí sa nachádzajú v Etiópii, v Sudáne, v Kongu, v ďalších krajinách. Potom samotný Sudan, bola tu, e, e, bola tu, bol tu puč, ktorý vlastne ukončil e, vládu Omara Bašira. Máme tu potom takú tú prechodnú vládu v prepojení na ozbrojené jednotky alebo ozbrojené sily v e, krajine a videli sme teda, e, že 3. júna, keď e, tie vládne jednotky zakročili proti neozbrojeným protestantom, že protestujúcim <laughs> a a vidíme teda, že to sa vyvíje nedobrým spôsobom. Majú tam podporu aj zo Sádskej Arábie, z Egypta, z Emirátov, čo nie je žiadna novinka. A Ehm, nakoniec tak to bolo už aj v prípade nemeckého konfliktu, tam tiež bolo vidno tieto koalície, povedzme, a e, bolo povedané potom Bruseli, že je tu možno nejaká dohoda, kde za isté obdobie, proste do dvoch rokov, alebo tak by mala byť už e, na čele vlády nejaká osoba z civilného sektoru. A posledná vec, Európska únia podpísala proces Chartum 2014, kde tiež sme vlastne e, prispievali aj na e, v školenie e, sudánskych e, vojenských ozbrojených jednotiek. Čiže myslíte si, že to nebolo dobré rozhodnutie vzhľadom k tým najnovším vývojom, povedzme, v krajine? Pán Ferfake, ešte máme dvoch rečníkov, ak je to OK, potom uzatvorím zoznam pán Mikse, pán Bene, pán Pajt. Takže pán Mikse, nech sa páči. Ďakujem. Je tu jedna téma, ktorá má dôsledky, pokiaľ ide aj politické vzťahy medzi krajinami v regióne a takisto aj pokiaľ ide o socioekonomický rozvoj. Môžete sa k nej vyjadriť. Ide tu o vlastne zdieľanie e, rieky Níl a jej vodných zdrojov. E, naplnenie rezervoárov novej etiópskej e, priehrady. Ako proste vnímate situáciu v tejto oblasti? Čo si o to myslíte? Ďakujem. Ďakujem, Británia. Dnes budeme mať nového premiéra, takže pán Beno, nech sa páči. Ja Borisa spomínať nebudem, ale e, dali sme aj písomnú otázku, pokiaľ ide o témy súvisiace s európskym financovaním kontroly migrácie prostredníctvom alebo v rámci toho procesu z Chartumu. Boli tu isté správy v médiách, že nepriamo tá milícia v krajine De Gallo, že tiež dostávajú nejaké peniaze vlastne ako istí dodávateľia alebo subdodávateľia, pokiaľ ide o poskytovanie týchto služieb. A takisto sme videli isté správy v médiách, že Možno oni sú zaangažovaní aj do obchodovania e, s ľuďmi, migrantmi, e, čo oni mali práve že kontrolovať, ale robia ako keby presný opak, aspoň tak som to zachytil v médiách. Viete sa k tomu, prosím vás, vyjadriť? Potom po druhé, e, bola to tá dohoda o zdieľaní moci. Je to iba taká finta zo strany degalo, aby teda sa nejakým spôsobom proti tým protestom zasiahlo takýmto spôsobom a v skutočnosti teda bude to ignorovať, alebo si myslíte, že to naozaj. Tretia vec, Etiópia. Bol som tam minulý rok pár týždňov osobne a rozprával som sa s mnohými mladými ľuďmi, väčšinou absolventmi vysokých škôl. Oni veľmi podporujú tento nový režim a jeho smerovanie a či ste boli v takom meste, v onakom meste. Vždy mladí ľudia hovorili, že hrozba je tá práve tá stará škola, povedzme, a to napätie teda bolo medzi tými starými a medzi týmito mladšími, skôr vzdelanými ľuďmi. To im tak prišlo e, viac taká, povedzme, konfliktná línia než nejaké etnické alebo kmeňové skupiny v rámci krajiny. Ďakujem pekne ešte pán Urmáš. Ďakujem pekne. Urma Paet. Áno, máme záujem na tom, aby Medzinárodný trestný e, súd bol tiež rešpektovanou organizáciou jedného dňa a ako dobre vieme, ICC chce, aby pán Albašír e, sa postavil pred ten súd, už sú to celé roky. Vidíte šancu, že sa to aj jedného dňa čo skoro stane? a môže Európska únia tu zohrať nejakú úlohu tak, aby e, podporovala sudánske orgány tak, aby plnili a implementovali požiadavky sa Ďakujem. Wide... Ďakujem. Široké spektrum otázok. Pán Ferfáke, máte 10 minút na odpovede. Ďakujem. Pokúsim sa zoskupiť otázky, teda moje odpovede. Myslím, že to bude najlepší spôsob. Najprv k Etiópii. To, čo sa deje v Etiópii, nie je čosi, čo budeme častejšie vidieť na africkom kontinente. Ide tu o mladú generáciu, ktorá chce byť súčasťou hospodárskeho rozvoja a tiež politického diania. A e, smeruje k inkluzívnejšej spoločnosti. Samozrejme, Etiópia je veľmi komplexná krajina, vzhľadom na svoju históriu, etnické zloženie. A samozrejme v ústave e, sa tam hovorí, že regióny môžu mať e, špecifický status, pokiaľ ide o, tento, o to federálne usporiadanie. No a samozrejme tieto procesy treba riadiť podľa e, ústavy a referendum je súčasťou tohto postupu. E, tomu, čo, čomu čelí Etiópia, ako som povedal, to sú kritické chvíle. Je tam premiér, ktorý chce robiť správne veci, iniciuje reformy, ale stretáva sa so starou generáciou, ale tiež centrifugálnymi etnickými silami, ktoré majú väčšiu silu, ako mali v minulosti. A to je vlastne to, tá kritická téma a tam treba hľadať rovnováhu. Európska únia sa účinne zapája. V tomto ohľade hovoril som o návštevách, ale Máme tu podporu 360 miliónov eur tento rok a budúci rok. Ide o vlastne podporu premiérovej reformnej agendy. A to prvé, čo ľuďom e, bude musieť premiér ukázať, sú naozaj e, ekonomické zmeny, e, aby mladí ľudia mali budúcnosť. Podpora, ktorú ponúkame, je prepojená na reformnú agendu, takže to, čo budeme investovať, bude spúšťať ďalšie reformy, ktoré sú potrebné. No, z tej politickej stránky tam podporujeme voľby, podporujeme občianskú spoločnosť, dialog medzi politickými stranami. Zapájame sa do diskusí o zostávaní volebnej komisie predsedu Samozrejme to bude možné, ak dostaneme pozvanie. A keď tie voľby budú budúci rok, tak my vyšleme misiu na pozorovanie volieb. No a tiež konáme, pokiaľ ide o odporúčania z predchádzajúcich pozorovacích misií. Toto sú teda prvky, ktorým sa venujeme. Samozrejme sú tu rizika, ale sú tu aj veľké príležitosti. A spoločne s podporou premiérovi by sme to mali zvládnuť. A to dobrým spôsobom. Okrem toho, čo robíme v Etiópii samotnej, sa angažujeme aj v regióne. A to sa týka aj Etiópie, teda prepojenie medzi E, krajinami e, Afrického rohu, teda ekonomicky, dopravne, ale ide aj o regionálnu bezpečnostnú spoluprácu. E, vysoká predstaviteľka vyvinula veľké úsilie, stretávala sa s ministrami zahraničných vecí z regiónu a teda investujeme veľa do, do sahelského regiónu a Mm, samozrejme, to potrebuje svoj čas, aby sme vlastne prehlbili regionálnu spoluprácu. Pokiaľ ide o Súdan, tam, je, tam zaznelo množstvo otázok. Stane sa to, či má Európska únia zohrávať e, väčšiu úlohu. Tak ako aj v iných e, afrických situáciách, my podporujeme vyjednávanie e, Afričanmi. A teda tam spolupracujeme aj s Etiópiou a oni už priniesli výsledky a musíme posilniť ich úlohu, musíme im poskytnúť podporu. My sme zohrali našu úlohu v Kartume, ehm, bol tam ehm, minister, zahraničný minister Fínska a ehm, Sredli sme nás TMC a chceme, aby sa tam veci uzavreli čím skôr a potrebujeme vnútornú súdržnosť na oboch stranách. Takže toto e, musíme urobiť a zohrávame tam našu úlohu. No a či armáda umožní, aby sa to stalo, to závisí od podpory a, a koézie. Tam samozrejme e, štáty e, zálivu budú veľmi dôležité. A, e, pokiaľ ide o Perský záliv, tak tam samozrejme je akási zhoda, že musíme vytvárať spoločnú Eh, agendu, eh, oni chcú stabilitu, my chceme stabilitu a demokratizáciu, ale štáty Perského zálivu eh, vedia, že keď vlastne nepomôžu Surančanom, tak tam nebude stabilita. Takže napokon aj armáda bude musieť pochopiť, že tu musí byť vzdelanie moci, že tam musí dojsť k uznaniu moci civilným silám. Samozrejme, musí tam prebehnúť reforma eh, eh, jednak tých milícií, armády a to bude veľmi komplexný proces ale ide o to, aby sme tento proces prechodu spustili a vytvorili predpoklady pre voľby. To samozrejme musí byť dôveryhodné a Ehm, ľudia v Sudáne vlastne budú ehm, musieť potom sa rozhodnúť vo voľbách. No ale to samozrejme dosiahneme len spoločnými silami. No, pokiaľ ide o migráciu, bezpečnosť ehm, v Sudáne, tak áno, Sudán tam je kritick. kritickú úlohu v regióne. E to, čo počúvame, to sú falošné správy, pokiaľ ide o migráciu, teda uh, eh, oni te, podporujú to samotné vnútorné sily. My ako Európska únia neposkytujeme žiadne finančné zdroje arm, uh, vláde, neposkytujeme žiadne finančné zdroje, ktoré by smerovali do výcvikových e, programov e, armády e, alebo jej súčasti. Kartum je regionálnym centrom pre lepšie riadenie migrácie a tiež podporujeme výcvik E, spolupracujeme alebo pracovných zamestnancov vlády, teda, ale v žiadnom prípade nepodporujeme e, armádu alebo milície v Sudáne. No a možno posledná poznámka k Južnému Sudánu. Môžeme urobiť viac, alebo mohli sme urobiť viac. To ste sa viacerí pýtali Sudán vlastne nemal záujem pripravovať e, medzinárodné zasadnutia a, a tie etnické nepokoje sa tam spustili. A my vyvíjame tlak na jednotlivé stary, podporujeme IGAT a ďalšie zložky. Je tam potreba urobiť viac na základnej úrovni, musíme tam rokovať. A viacej z vás to zmienili, ale E, lídry e, sa tam samozrejme musia do toho zapojiť, e, bez toho sa to nedá. Myslím, že som reagoval na väčšinu vašich otázok. Ďakujem a veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Ferfáke, za informácie z regiónu. Bolo to veľmi užitočné. Kolegyne, kolegovia, sú to koordinátori, kto bude rozhodovať o tom, kedy bude najbližšie zasadnutie koordinátorov. Ale možno by som mohol navrhnúť, aby sme naplánovali e, na našu e, agendu roku 2020-2021 cestu misie do tohto regiónu. My sme to chceli už robiť v minulom e, volebnom období a myslím si, že návšteva v Addis Abeba je, e, je veľmi, veľmi dôležitá. Ďakujem vám. E, priniesli ste nám tento e, materiál, kde sú informácie o regióne a Európskej únii. Je to len o francúzštine, ale my to aj v angličtine pošleme elektronicky. Nemali sme už e, vytlačené anglické verzie. Pripravili sme to spolu s e, DEVKO, takže sú to informácie o africkom kontinente. Ďakujem. No a bez ďalších odkladov prechádzame k ďalšiemu bodu. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa. Prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Vždy máme tu možnosť vítať hostí a dnes je to zvlášť veľká výsada. Chcem uvítať pani Maja Sandu, novú premiérku Moldavskej republiky. Naozaj sa veľmi tešíme a sme poctení tým, že ste medzi nás prišli. Pretože mnohí kolegovia z nášho výboru z rôznych politických skupín veľmi pozorne sledovali vývoj vo vašej krajine. Často s veľkými obavami. Maja Veľmi často sme v Štrásburgu v plenárke diskutovali a neboli to dobré správy, o ktorých sme hovorili. No a teraz ten pokojný prechod odovzdanie moci e, v Moldavsku pod vašim vedením a teraz ste tu medzi nami. Tento výbor 24. E, júna vyslal delegáciu do Kišneva Heidi Hautala viedla tú delegáciu na podporu eh, vás a boli tam aj ďalší. Politický vývoj vo vašej krajine eh, ukazuje, ako je dôležité bojovať proti korupcii a smerovať k demokracii. To boli aj ciele vašej vlády. Eh, tiež zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Moldovou a to s pomocou EÚ. A ja budem, ja mám dôveru, že sa to bude dať naplniť v blízkej budúcnosti všetko. Ešte raz e, tešíme sa z toho, že ste premiérkou. Vaša excelencia, máte slovo, nech sa páči. Thank you very much. Dear Chairman, Ďakujem, pán predseda. McAllister, ctení členovia Európskeho parlamentu. Je pre mňa cťou, že môžem e, byť e, prvým lídrom, ktorý sa prihovára členom vášho výboru po európskych voľbách. Je to dobrá príležitosť otvorene si vymeniť názory o Moldavsku, hovoriť o našich bezprostredných naliehavých prioritách, ale aj o našej dlhodobej agende, ktorú má naša vláda. Európsky parlament veľmi otvorene kritizoval predchádzajúci režim, ktorý viedol oligarch Plakotuk. Predchádzajúca vláda v podstate nerešpektovala žiadne zásady. Bola tam korupcia, pranie špinavých peňazí, arbitrárne rušenie volieb, politické rozhodnutia Najvyššieho súdu boli proti akékoľvek logike a faktom. Bolo tam prenasledovanie politických oponentov, znevažovanie občianskej spoločnosti, nezávislých médií, opozície, útoky na podnikateľov. To všetko bola smutná realita Moldavska až do nedávna. Ehm, to všetko sa e, zakrývalo proeurópskou retorikou, ale málo kto tomu veril, ale nikto to nechcel spochybňovať. Európska únia hovorila otvorene o e, korupcii a ehm, oligarchickom režime v Moldavsku. Vďaka vám ehm, ľudia v Moldave, ktorí verili v demokraciu, pokračovali a bojovali za slobodu a za to vám veľmi ďakujeme. Prezentácia oligarchického režimu po voľbách vo februári, tak to bol pre nich ten najhorší výsledok. A Moldavsku mohlo zostať vlastne šedou zónou a mnohí vlastne strácali nádej a odchádzali z našej krajiny. A bolo potrebné, aby sme tam mali koalíciu politických síl, aby sme povalili tento režim. Tieto strany sa spojili, pretože eh, Moldava sa rutila do záhuby My potrebujeme e, vybudovať túto krajinu od základov. Teraz krok po kroku čistíme vlastne systém verejnej správy. Ehm, súdime tých, ktorí e, kradli verejné zdroje, všetkých, všetkých postavíme pred spravodlivosť. Ide nám o to, aby sme vyvedli krajinu zo zúfalstva, aby sme vytvorili nezávislé nezávislý úrad prokurátora, aby sme vytvorili vládne inštitúcie, ktoré budú sa zodpovedať občanom, aby sme bojovali proti korupcii, aby sme vytvorili predpoklady pre spravodlivé justičné konania, aby sme predchádzali korupcii, aby sme vytvorili podnikateľské prostredie, ktoré pomôže udržať rast a aby sme vytvorili férové podmienky pre konkurencieschopnosť to všetko sú kľúčové ciele moldavskej vlády. V stručnosti čelíme mimoriadne náročnej úlohe vytvorenie funkčných demokratického rámca verejnej správy, ktorý bude slúžiť občanom a ktorý bude prekážkou úsiliu opätovne sa toho zmocniť alebo uniesť štát s jasným oddelením výkonnej, legislatívnej a súdnej moci oligarchických záujmov a politiky. To je spoločný menovateľ pre moldavských občanov, bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria, alebo z akého geopolitického magnetického pólu sa na to pozerajú. Na novo definujeme vládne politiky vo väčšine odvetví. Moldavsko potrebuje hlboké reformy verejnej správy, tak aby boli kompaktnejšie, aby bola profesionálnejšia, aby bola precíznejšia, aby bola viac zameraná na občanov. Musíme opätovne naštartovať podporu donorov a financovanie, ktorá bola zmrazená z dôvodu e, nesprávnych krokov predchádzajúcej vlády. Snažíme sa obmedziť pašovanie cez e, trans, podnesterský región. E, to predstavuje veľkú hrozbu ekonomickej bezpečnosti Moldavska a Ukrajine. Takisto čelíme náročnej otázke alebo úlohe zjednotenia ľudí, ktorí sú rozdelení mnohými rokmi geopolitickej retoriky, ktorá postavila jednu časť spoločnosti proti druhej. Implementácia dohody o pristúpení ADCFTA, ktorú, ktoré zmrazila predchádzajúca vláda, je stredobodom našej dnešnej agendy. My sme obnovili strategické partnerstvo, tak aby sme išli cestou európskych ašpirácií. Chceme byť spolahlivým partnerom, predvydateľným pre občanov, ako aj pre rozvojových partnerov. My nebudeme tie problémy zakrývať, chceme ich riešiť. Chceme, aby ste vnímali odteraz Moldavsko v inom svetle, ako krajinu, ktorá chce byť ako krajina EÚ. Nie v tých rečníckých formuláciách, vyjadreniach, ale v tom, čo každodenne realizuje. Nebudeme hrať geopolitické hry a pristupovať k nezodpovedným slubom národný záujem, nie osobné záujmy, e, budú tým, čo, na čom bude spočívať naša agenda v vnúkajšej politike. E, my sme opätovne nastavili naše strategické partnerstvo s Rumunskom a Ukrajinou. Pokiaľ ide o naše vzťahy s Ruskom, e, naštartovali sme opäť dialog, ktorý bol zredukovaný takmer na nulu s predchádzajúcou vládou. Toto nebolo normálne vzhľadom na celý tú spektrum záležitostí, ktoré máme na bilaterálnom programe vrátane čo je tiež podstatné, bilaterálny obchod, ktorý je naďalej zblokovaný. Ale budeme veľmi pevní pri ochrane našich národných záujmov. Naďalej budeme tlačiť na stiahnutie ruských síl a munície z, zo zvrchovaného oblasti, zvrchovaného jeho územia Moldavska. Nebudeme akceptovať federalizáciu ako riešenie konfliktu v Podnestiersku a budeme pokračovať v politických rokovaniach o zabezpečení špeciálneho postavenia alebo tu pre Podnestiersko v rámci územie integrovaného suverénneho Moldavska, pričom budú medzinárodne uznané hranice Moldavska. Našim cieľom je transformovať našu krajinu a chceme, aby ľudia opäť dôverovali Moldavsku, ako otáča túto stránku histórie a potrebujeme podporu Európskej únie, aby nám pomohlo naplniť tieto ciele. Ďakujem. Mulțumesc. Ďakujem, pani premiérka, za vystúpenie. Ďakujeme za to, že ste prijali pozvanie. Skôr ako dostanú kolegovia slovo na výmenu názorov, dovolte mi privítať dvoch ďalších hostí z Moldavska. Po mojej pravici by som rád privítal nového ministra zahraničných vecí Moldavska, pána Nina Papesku. Vítajte na výbore AFET. A Samozrejme vedľa pani premiérky, pán Kalas, e, veľmi e, známa osobnosť. Vítajte, vaša excelencia. Máme teraz priestor na výmenu názorov. E, pani premiérka, je v poriadku, ak dám najskôr priestor všetkým zastupcom politických skupín? Skôr ako tak spravím, mali by sme najskôr dať priestor tým, ktorí boli v súčasťou misie, respektíve pani, ktorá viedla túto misiu do Moldavska, pani Hautala. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán, pani premiérka, ja sa môžem pridať k tomu želaniu, alebo tomu srdečnému privítaniu, ktoré vám dal pán predseda. Ďakujeme za to, že sme počas toho nabitého programu mohli prejsť za menej ako deň teda všetkými tým najväčšími problémami Moldavska. Chceli sme tam byť a chceli sme vyjadriť vašej novokrovanej vláde podporu. snahe vašej vlády riešiť problémy. Jasne ste pomenovali vašu snahu vrátiť sa na cestu reforiem. A tá komplexná dohoda je naozaj dobrým základom pre našu budúcu spoluprácu. A už ste spomínali aj počas tej návštevy, že, že ste sa, sa chcete sústredovať aj na reformu justičného systému, tak e, neviem či. A s týmto sa spája A hovorili ste o veciach, ktoré napáchal predchádzajúci režim, e, vrátane veľmi rozsiahleho e, prípadu sprenevery v bankovom sektore, podvodu nebolo úplne jasné vtedy, či ste mali k dispozícii všetky tie podstatné dokumenty a podklady, aby ste vyšetrili, čo sa presne stalo. Chcem teda vedieť, či všetky tie dôležité informácie už máte vo vlastníctve, či máte možnosť s nimi narábať a patrične ich používať. Počas návštevy sme spomínali, že parlament má mechanizmus pre dialog medzi stranami. Dobre, dôležité, a to môžete opraviť, ak sa mýlim, že treba preklenúť tie rozpory a parlament musí spolupracovať. Vám sme ponúkli ten dialog, aby ste preklenuli tieto existujúce rozpory. Ďakujeme veľmi pekne a na záver by som chcela vyzdvihnúť vládu ktorá je. Chcela by som vyzdvihnúť skutočnosť, že je tam veľa žien, e, že dominujú parlamentu ženy. To treba viac. Lebo videli sme, čo spravili tie predchádzajúce vlády. A teraz potrebujeme progresívne ženy na čele vlád. Že určite aj väčšinu žien takéto inštitúcie môžeme podporiť. Ďakujem pekne, Heidi. Toľko kolegov má záujem o Moldavsko, pokúsim sa dať e, najväčšiemu počtu priestor. O čo rýchlejšie budete vystúpať, o to viac dostanete priestor. Pán Bazesku, Rumunsko. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja vítam moldavskú delegáciu. Chcel by som zdôrazniť jednu vec. Už viace rokov, 14, teda má pomoc Moldavská republika od Európskej únie vláda, teda respektíve krajina stále prežíva, bez ohľadu na to, či je vláda viac demokratická alebo menej demokratická. A je tam dôvod. Tá krajina sa nachádza v takej šedej zóne a EÚ tam aj ponechala túto krajinu v takejto šedej zóne pre, prežívať, tak povediať, nedali im vyhliadky na členstvo. Je tam dlhá hranica s Podnestenskom, kontrolujú separatisti rusky, A je to aj technická pomoc, ktorú ponúkame súdnictvu ako EÚ, ale EÚ Moldavsku nedalo výhľadky na členstvo alebo prísľub prosperity tým, že by sa stali členmi EÚ. A myslím si, že v tomto dôležitom výbore, pokiaľ ide o tie rozhodnutia, ktoré prijímame na úrovni parlamentu, je našou povinnosťou čo najrychlejšie zvážiť možnosť, že Moldavsko sa stane budúcim členom Európskej únie a urobiť tak v rámci procesu rozšírenia Nadrám, teda ďalej ako je kaput. Hovorím o tomto rozšírení až za hranice tejto rieky z jednoduchého dôvodu. Záujem Putina o Moldavsko sa zvýšil Doposiaľ sme potrebovali Podnestiersko ako strategickú nárazníkovú zónu, tak aby sme riešili kontrolu a bezpečnosť v tom Čiernom mori a následne aj bezpečnosť eh, v priestore Európy teraz, ale potreby Putina boli uspokojené anektovaním Krymu. Majú tam vojsko, majú tam munície, muníciu. To znamená, že záujem Putina a Moldavsko v súčasnej situácii poklesol, preto je vhodná chvíľa podľa mňa dať Moldavsku prísľub alebo výhľadky na pristúpenie k EÚ. Ďakujem pekne za SAD, pani Piri. Zabudla som, ako toto zapnúť. To sa deje, keď eh, ste viedli kampaň a neboli ste viac mesiacov v parlamente. Ospravedlňujem sa, ďakujem pán predseda. Vítajte, e, pani premiérka, aj v mene SAD vám chcem pogratulovať k vášmu menovaniu a samozrejme chcela by som vám popriať e, veľa úspechov na začiatok mandátu. Ako viete, snemovňa sa veľmi pozorne zaoberala situáciou v Moldavsku počas posledného mandátu a samozrejme radi vidíme, že je tu nový čerstvý, čerstvý štart ale s novou úlohou prichádzajú nové zodpovednosti a viacer ľudia požadujú radikálne reformy, tak aby sa krajina dostala dopredu a chcem aj menej SAD počiarknúť, že e, pokiaľ ide o Moldavsko, tak je tam veľa priateľov, angažovaných e, susedov a v nás tiež nájdete spravodlivého, spolahlivého podporovateľa v prípade, že budete naplňať váš ambiciózny program a že budete implementovať to, o čo požiadali ľudia z Moldavska. Túto príležitosť by som chcela využiť na dve otázky. Socialisti vyhrali nedávne parlamentné voľby a napriek tomu, že sa vzdali pozície premiéra, prvýkrát sú zastúpení na úrovni hlavy štátu, ako aj kľúčových ministerstiev v rámci vášho, vašej vlády. V akých politických prioritách ste museli prijať kompromisy v rámci rokovaní, tak aby ste našli styčnú plochu spoločnú a ako chcete nájsť rovnováhu v rámci koalície, kde tá vízia Moldavska, tak z vašej strany, ako aj vašich strán, teda ako aj socialistickej strany, je veľmi rozdielna, kde sa tak rozchádzajú tie vízie z pohľadu vnútro štátnej politiky, ako aj vonkajšej. Ďakujem pekne, ďakujeme e, pani Astrevičius, pán Astrevičius za Renew Europe. Ďakujem, pán predseda, pán David. Pani premiérka, rád vás tu vidím v tejto pozícii. Často ste eh, boli v opozícii, mali ste mnoho kolegov proti sebe a teraz sme svedkami obratenia strany. Veľmi príslu, veľký prísľub z pohľadu novodobých dejín Moldavska ako trvalý spravodajca pre Moldavsko za posled, v poslednom funkčnom období. Keď sme sledovali tie komplikované vzťahy s Moldavskom, môžem povedať, tejto situácii, že som mimoriadne hrdý, že v roku 2017 e, sme e, sa dohodli e, na úrovni inštitúcií EÚ, že uvalenie nejakej demokratickej alebo politickej kondicionality, podmienenosti, pokiaľ ide o makrofinančnú pomoc, tak aby sme pomohli obnoviť hospodárstvo krajiny, stále ale máme závažné podozrenie, že tieto peniaze nesmerovali pre uspokojenie potrieb ľudí, ale že boli natlačené oligarchom, tak aby oni realizovali svoje projekty, programy. Gratulujeme, e, ste v náročnej pozícii, by som povedal. Moldavsko označili za unesený štát ako štát, kde je neuveriteľná kultúra korupcie, e, ktorá bola e, zakorenená hlbo, hlboko v štátnej správe, v inštitúciách a medzi politikmi a istý manuál riadenia politického života. Pričom ten e, politický život bol tak e, dubiozný za posledné roky, vám ešte ten pocit zodpovednosti zvyšuje a tá vaša odvaha bude mimoriadne požadovaná, e, žiadaná. Opäť Maja. Sú tu veci, ktoré treba neodkladne spraviť. E, to je reforma súdnictva, súdov. Nie je možné, aby to trvalo dlhšie ako predtým. A ja pripúšťam, že sa skutočne tešíme na konkrétne kroky zo strany moldavskej vlády smerom k súdcom ako Dominika Manolia a Dorin Montianu, ktorí boli obvinení z politicky motivovaných prípadov. Nenutné oslobodiť e, týchto sudcov čo najskôr. Akú pomoc očakávate od EÚ, tak aby ste tie reformy dokázali čo najrychlejšie realizovať? Ďakujem. For the greens, you... Ďakujem pekne. Zelený, pani von Kramon. Ďakujem pekne. Pani premiérka, za veľmi otvorený, úprimný príhovor. Musím povedať, e, zapôsobilo to na mňa veľmi, nakoľko som viackrát bola v Moldavsku, e, prevažne vo funkcii zástupcu zhromaždenia OECD ako poslankyňa Bundestagu a neskôr ako predstaviteľka občianskej spoločnosti. Keď si na to spomínam, teraz vás tu vidím pred nami, počúvam vaše slova a hovoríte to veľmi úprimne, otvorene. Hovoríte o tom, ako ste vyhrali a ako sa pokúsite čo najrychlejšie reformy realizovať v krajine. Je to úžasné. Na druhej strane je to obrovská úloha a ktorá prináša so sebou veľa rizik. Riziko, ktoré predpokladám, spôsobuje aj druhá časť koaličnej vlády. A z toho vyplynie moja prvá otázka. Ako vnímate pravdepodobnosť dlhotrvajúcej koalície, koalície vlády, ktorá vydrží, aký je váš dojem? Toto nie je vypočutie za zatvorenými dverami, takže ťažko predpokladať, že dáte úplne presný popis, ale viac menej pokúste sa realisticky odpovedať na to, ako podľa vás to dopadne. Ako by to mohlo vyzerať? Možno aj s podporou Európskej únie. Ďalšia vec, ktorú by som spomenula, Pedro to hovoril predtým, jedna z prvých priorít z môjho pohľadu by bola prepustenie politických väzňov Mohla by sa menovať veľa ľudí, protestujúcich, vysobloverov, eh, novinárov, sudcov, spisovateľov. To by bol prvý krok, prvý náznak, že vážne beriete túto vašu prioritu, ktorú ste si stanovili ako veľmi vysoko, teda oslobodenie politických väzňov. A ďalšia vec, eh, predchádzajúce korupčné škandály vašich koaličných partnerov, ako vážne ich budete riešiť, k ním pristupovať aj z pohľadu právneho štátu, z pohľadu presadzovania práva, ako to hodnotíte. Thank you for the ID group, Mr. Mariani. Merci, monsieur le président. Pán Mariani. Euh, la première ministre, d'abord félicitations. Ďakujem pekne. Gratulujem vám, euh, pani premiérka. A už sme sa stretli, ja keď som bol ešte spravodajcom, keď sme mali asociačnú vlastne, keď sme šli asociačnú dohodu, ja som vtedy bol ešte spravodajcom e, francúzského parlamentu. Samozrejme, boli to vždy také dobrodružstvo. Vypočul som si, čo ste povedali a súhlasím, že e, boj proti korupcii to je priorita. Súhlasím, ale čo potom? A to hovorím tak pozitívne. V ďalších mesiacoch určite vás čakajú ďalšie otázky. Máme tu socialist, štátov, s nimi budete musieť e, spolupracovať, ale pritom mnohé veci vás oddelujú. E, ja si myslím, že v Moldavsku ľudia očakávajú iné veci, ekonomické reformy, však vy nakoniec dobre poznáte problémy vašej krajiny, čiže určite to viete. Čiže okrem boja proti korupcii, samozrejme to je na prvom mieste, súhlasím, ale čo ešte očakávate? Aké máte ďalšie plány? A potom čo presne očakávate od Európy? Víza to sa vyriešilo. Častokrát, keď som bol v Moldavsku, tak sa hovorilo, že veľa z Európa e, navrhuje nejaké teoretické veci, pokiaľ je boj proti korupcii, ale ľudia e, chceli skôr vylepšiť svoje životné podmienky. Takže čo chcete spraviť v tejto oblasti? Ďakujem. Merci, monsieur. E Ďakujem pekne, pani Fotika Zajcer. Thank you, Chair. Prime Minister, welcome to AFE. Ďakujem, pán predseda. Pani premiérka, vítajte na AFETE. Skutočne uh, úprimné gratulácie, úprimné blahoželanie k vášmu menovaniu. Tri otázky k vonkajším záležitostiam. Aké sú tie taktické a strategické ciele vašej vlády v rámci transatlantických vzťahov so Spojenými štátmi, s Kanadou napríklad. Viete sa spolahnuť na podporu prezidentov krajín, prezidentky krajín, prezidenta krajiny. Bezpečnostné otázky, aká je situácia, pokiaľ ide o spoluprácu s NATO. Je tu styčný úrad v Moldavsku. Ako to vyzerá? A po tretie, energetická bezpečnosť veľmi krehké v Moldavsku, aká je situácia, aké sú problémy. Ďakujem. Thank you and finally for the GUI e NGL group. Help. Ďakujem pekne, Helmut Scholz, GUE. Ďakujem pekne. Vítajte medzi nami aj v mene skupiny GUE, pani premiérka. My Samozrejme sledujeme vývoj vo vašej krajine už dlhodobo a vždy samozrejme sme chceli, aby Moldavsko bolo partnerskou krajinou v tom východnom partnerstve, krajinu, ktorá bude stabilná, ktorá bude e, pracovať na, e, v prospech svojich občanov a teda zopakujem to, čo povedali ostatní, teda demokratizácia politického sociálneho života alebo spoločenského života vo vašej krajine. To bude určite hlavná úloha novej vlády, e, ktorá bude teda koaličného charakteru a pre nás aj toto je e, prekvapenie, že vôbec koaličná vláda bola možná v situácii, kedy bývalý európsky veľvyslanec povedal, že e, Moldavsko ako krajina zlyháva, že teda takéto niečo bolo možné dosiahnuť. A Chcem sa teraz pýtať jednu vec, e, aký bude sociálny program vašej vlády, pretože musíte vytvoriť dôveru, e, že e, bude demokratizácia a že tie mm, nedostatky v životoch ľudí sa vyriešia. Je tam problém s nezamestnanosťou, s malými alebo nedostatečnými príležitostiami pre mladých ľudí, ktorí odchádzajú do iných krajín a tak ďalej. Čiže tento sociálny rozmer a teda budovanie dôvery, to potom súvisí aj s prepustením politických väzňov, aby už tie ďalšie súdne procesy neprebiehali, aby bola nastavená aj tá transparentnosť, ako vy chcete implementovať tento e, program v praxi. A teda to by boli naše hlavné e, témy, ktoré my, e, ktoré nás zaujímajú. A dúfame, že spolupráca bude plodná a bude konštruktívna. Ďakujem. Thank you. This is the first round. Ďakujem pekne. To bolo prvé kolo, pani premiérka vystúpi a potom môže byť aj druhé kolo, ak budete mať o to záujem. Áno, ďakujem pekne, teší ma, že máte takýto záujem o našu e, krajinu. Ďakujem za to, ďakujem, že ste sledovali po celé tie roky Moldavsko že ste nám dávali sú nádej, keď situácia v krajine bola e, nedobrá a nehovorím iba o opozícii, o tom, ako sme sa my cítili počas prechádzajúceho režimu, hovorím aj o starostoch, o občianskej spoločnosti, o nezávislých médiách. Všetci títo ľudia mali veľmi náročné situácie a naozaj vždy to bolo veľmi pozitívne vedieť, že ľudia v inštitúciách EÚ nás e, sledujú a že rozumejú tomu, čo sa deje napriek e, retorike predchádzajúcej vlády. Čiže teším ma, že na vaše, na vaše otázky môžem zareagovať a rada si vypočujem aj vaše rady. Hlavná výzva, ako ste povedali, je viacerý, je reforma justičného systému a vybudovanie silného systému tak, aby sa bojovalo proti korupcii. Samozrejme, my sme naivní, vieme, že takéto niečo sa nestane z večera do rana. E, sledujeme aj skúsenosti e, z Rumunska, pozeráme sa na to, ako sa to deje na Ukrajine, snažíme sa poučiť aj zo skúseností nakoniec v Albánsku, e, z predchádzajúcich skúseností v Gruzínsku. Vieme, že na to nie je nejaký jeden vzorec a diskutujeme o tom, ako to spraviť. Včera predčerom bola na, na konferencii sa zúčastnili experti z regiónu a boli tam aj rôzni miestni aktéry a diskutovali sme o tom. Na jednej strane chceme posilniť nezávislosť justičného systému samozrejme, na druhej strane nemôžeme očakávať, že ten sa bude reformovať sa, pretože žiaľ, mnohí ľudia, ktorí tam pracujú, sú zraniteľní, sú skorumpovaní, sú to ľudia, ktorí um, konali v prospech predchádzajúceho režimu, častokrát politici, Um, takže je to taká výzva. A potom ste hovorili o prepustení politických e, väzňov. Áno, súhlasím s tým, akurát. E, čo s tým, e, ako s tým môže ako to môže rozhodnúť vláda. To predsa musia byť rozhodnutia zo strany sudcov, respektíve prokurátorov. Je to samozrejme istá výzva, pretože my vieme, že bola počas predchádzajúceho režimu a nielen počas toho korupcia, ale proste tam to bolo tak najviac možno dramatické, ale ja každý deň prekvapivo e, zistujem ďalš, ďalšie informácie o ďalšom prípade korupcie. Či to je verejná inštitúcia, či to je nejaký štátny podnik. Naozaj dostávame strašne veľa informácií o rôznych korupčných e, schémach a napriek tomu prokurátori nefun- nefungujú. My im to posielame. Samozrejme, ja som premiér, premiérka, ja nemôžem niekam ísť za niekoho zatknúť, to nie je moja úloha. Ani minister hospodárstva, ktorý zistuje e, a dozveda sa o týchto veciach, e, on nemôže e, podať alebo započať trestné, trestné konanie samozrejme. Čiže ak nám s tým môžete poradiť, radi to vypočujeme. My chceme postupovať najlepšie možne a treba chápať, že hoci ja chcem, aby tieto reformy sa čoskoro uskutočnili, ľudia majú veľmi vysoké očakávanie v Moldavsku a je to pochopiteľné. Mali sme tu podvody v oblasti bankovníctva, tam sme priš- to bolo v hodnote 12% HDP a z tohto e, podvodu sme dostali naspäť aj 1 cent, hoci išlo objem 12% HDP a nikto za tento podvod nebol potrestaný. Kto by za týchto okolností chcel v Moldavsku si otvoriť e, firmu, a platiť dane, keď e, vie, že namiesto toho by tieto peniaze išli do škôl alebo do ciest, e, budú takýmto spôsobom spreneverené. Čiže je to samozrejme náročná úloha, je to pre nás veľká výzva a uvedomujem si, že to je to hlavné, čo máme spraviť a rozmýšľame, či máme ísť cestou nejakej, povedzme, že lustrácie, sudcov a prokurátorov nejakým nezávislým orgánom, alebo či to máme spraviť nejako inak, a jedna hlavných, z hlavných víziev aj pre našu koalíciu bude vymenovanie nového generálneho e, prokurátora. Samozrejme, neviem, nemyslím si, že jeden človek zmení všetko, ale rozhodne správna osoba môže naštartovať e, potrebné reformy a ďalší generálny prokurátor na jednej strane bude musieť započať s tými reformami v sektore, aby tá prokuratúra sa reformovala a zároveň bude musieť ľahko, e, rýchlo e, dosiahnuť výsledky, pokiaľ ide o tie najväčšie korupčné problémy a prípady, ktoré v krajine máme, pretože iba takýmto spôsobom získame naspäť dôveru ľudí v štát. A samozrejme ešte o tom stále diskutujeme, nevieme vám dnes dať jasnú odpoveď, e, pokiaľ o to, ako tie reformy spravíme. Vidíme a teda nechceme príliš do toho zasahovať. Máme v tomto aj isté poradenstvo od EÚ, aby sme teda príliš nezasahovali bol tu zákon o prokuratúre e, prokuratúre, ktorý bol prijatý v roku 2016, to ľudia chválili, pracovali na tom aj odborníci z EÚ a ďalší partnery, ale žiaľ korupčný alebo skorumpovaný systém to využili iba na to, aby týchto e, skorumpovaných ľudí v tom systéme chránil. Pokiaľ je tú správu, viete, že Národná banka v Moldavsku e, e dala úlohu súkromnej firme, aby e, prešetrila ten tie podvady v oblasti bankovníctva, nejaké výsledky z toho sú. Niekto tvrdí, že tieto prílohy tej správy majú byť e, dané online, tak som nevedela presvedčiť generálneho prokurátora alebo tú bezpečnostnú radu, aby sme si jednoznačne povedali, že či to je autentický dokument alebo nie ale pracujeme na tom, aby sme tie peniaze získali naspäť. Ale samozrejme po všetkých týchto rokoch je to veľmi ťažká úloha. Čiže iba zopakujem, aby jednotlivé krajiny, jednotlivé vlády, kde tie peniaze z tohto podvodu čiatočne skončili, aby aj oni začali toto prešetrovať. A dúfam, že skoro budeme mať takého generálneho prokurátora, ktorý začne s tým vyšetrovaním aj na našej strane. Pán Bašesku, vy ste hovorili o výhľadkách na európsku integráciu. Samozrejme, to by bolo veľmi fajn. My vieme, že musíme hlavne asociačnú dohodu implementovať. Vieme, koľkokrát e, moldavské vlády sklamali aj vlastných občanov, aj medzinárodných partnerov a európske inštitúcie. Vieme, že musíme prinašať konkrétne výsledky, pokiaľ ide o súčasnú dohodu, ktorú máme s EÚ, ale samozrejme bolo by užitočné vedieť, čo je, čo má byť na konci tohto náročného procesu a ak nás budete v tomto podporovať, budeme iba radi. Potom bola otázka aké kompromisy sme museli postúpiť, keď sme túto dohodu podpísali. Všetko, čo sme si dohodli, je verne dostupné. Asociačná dohoda, vládny program jasne hovorí, že asociačná dohoda je základom našich aktivít. Nie je tam žiadna nejaká skrytá agenda alebo nič, čo by sme si my dohodli, kde čo by bol takéhoto charakteru. Uvidíme, tie úlohy sú, sú ťažké, aj tie reformy, takže uvidíme potom v praxi, ako to bude fungovať, ale v každom prípade sme, pokiaľ ide o náš vládny program, transparentný. Hlasovali o ňom za veľmi špecifických okolností poslanci. E, nebolo nebol tam ani nebola tam veľmi príležitosť o tom nejako veľmi diskutovať, pretože jednoducho sa to zrazu tak stalo. Bolo treba konať. A myslím, že hlavný dôvod hlavné vysvetlenie, prečo sa to tak stalo, bola túžba ľudí režimu sa zbaviť, pretože ten bol naozaj veľmi e, drsný aj pre niektorých politikov a myslím, že niektorí politici v socialistickej strane sa cítili ohrození predchádzajúcim režimom a to bol hlavný faktor, prečo táto vláda sa vygenerovala. Pretože ak sa na mňa pozrite, je to pre európska vláda, väčšina z tých ľudí, alebo časť z tých ľudí pracovala aj s európskymi inštitúciami alebo v európskych inštitúciách sú odhodlaní takto postupovať a aj v tom programe je to jasne uvedené. Čiže my chceme e, náš európsky sen naplňať. Samozrejme vieme, že socialistická strana má aj veľmi blízke vzťahy s Kremlom. Aj e, Teraz sme tu mali stretnutie s predsedom parlamentu a treba, aby socialistická strana sem prišla, aby ste sa aj vy s nimi mohli o tomto porozprávať a aby oni na novo potvrdili, že sú odhodlaní e, dodržiavať asociačnú dohodu z EÚ. Oni chcú akorát, aby sme vylepšili vzťahy s Ruskom ale ako som už povedala, to je v poriadku. My chceme ekonomické vzťahy s Ruskom e, vylepšovať, nie sme proti, akurát treba dodržiavať aj naše záujmy a potom máme tam ďalšie veci, energetická bezpečnosť, treba podpísať novú zmluvu, pokiaľ ide o dodávky plynu a tak ďalej. Čiže my sa úprimne snažíme vylepšovať naše vzťahy s Ruskom. Politické podmienky, ja som hovorila, že toto je potrebné, naďalej si to myslím, pretože nám to e, pomohlo prežiť a toto pomohlo ľuďom neprestať bojovať za demokraciu v našej krajine. V opačnom prípade pre veľa ľudí z občianskej spoločnosti, z médií by bolo možnosť iba odísť e, z krajiny, pokiaľ by mali pocit, že nikoho to nezaujíma, čo sa v krajine deje, alebo nerozumejú tomu to bola ich druhá možnosť. A to je podľa mňa dôležité. A treba s týmito politickými podmienkami e, pracovať e, a pokračovať aj naďalej, bez hľadu na to, kto je pri moci, lebo to je spôsob, ako prinútiť vlády, aby sa správali vhodne. Ako dlho tá koalícia vydrží, uvidíme. Tiež e, som na to zvedavá, ako to dopadne. Asi by bolo dobre, keby tu aj pani predsednička parlamentu bola, ona je predsedničkou socialistickej strany, tak ona možno by vám to vedela tiež <laughs> lepšie povedať, ale naše diskusie zatiaľ sú také, že oni majú záujem, aby vláda e, takto vydržala dlhšie a tí ľudia, ktorí hlasovali za nás a takisto za socialistov, oni chcú, aby táto väčšina vydržala. A keď si ich vypočujeme, tých, ktorí hlasovali za nás, tak malo by to e, vydržať dosť na to, aby sme niektoré veci naozaj výrazne zmenili, aby sa posilila demokracia v našej krajine, aj demokratické inštitúcie. Ale ako som povedala, sú tam istý, isté výzvy, budeme mať e, miestne alebo lokálne voľby potom na jeseň, to bude istý test pre nás, ako zorganizovať slobodné a spravodlivé voľby a budeme sa snažiť moldavským e, občanom aj medzinárodnému spoločenstvu ukázať, čo to znamená v praxi mať slobodné a spravodlivé voľby. Ale samozrejme bude tam aj súťaž medzi dvoma politickými e, silami a musíme mať e, civilizovanú kampaň. V minulosti to tak nebolo. Tentokrát sa o to pokúsime. A toto môže ovplyvniť aj väčšinu v parlamente. Vymenovanie generálneho prokurátora, kľúčových ľudí v spravodlivosti. To budú výzvy aj pre našu väčšinu, ale už sme to jasne povedali, aj naši partneri v parlamente povedali, že oni sú za nezávislosť inštitúcií, za znovu vybudovanie alebo posilnenie štátu, e, jeho inštitúcií. Takže tie výzvy tu budú a budeme sa musieť e, veľmi snažiť lepšie komunikovať, aby sa to aj stalo a aby sme my v týchto dôležitých otázkach mm, nekonáme príliš kompromisne, pretože, pretože toto je náš hlavný cieľ, aby ľudia dôverovali štátu, aby ten bol funkčný. Bezpečnostné otázky, vzťah, vzťah z USA, s Kanadou, z NATO, s Amerikou a Kanadou máme veľmi dobré vzťahy. Mala som stretnutie s generálnym tajomníkom NATO naše aktivity, náš plán aktivít na to v septembri e, sa vyprší. Chceme pripraviť nový, chceme pokračovať ďalej v našej spolupráci. Nie je to nejako ohrozené napriek tomu, že socialisti v minulosti kriticky e, kriticky e, vystupovali voči NATO, takisto aj voči asociačnej dohode. Teraz už hovoria, že asociačná dohoda z EÚ je dobrá, čiže k istej zmene retoriky došlo a dúfame, že teda je to ozajstná, autentická zmena. Pýtali ste sa, čo spravíme, pokiaľ ide o podniky. Máme taký zoznam aktivít e, po tých diskusiách, ktoré sme mali s, s väzmi e, zamestnávateľov. Ľudia boli E, obťažovaní ľudia boli dokonca e, aj dávaní až do väzenia alebo väznení e, našim mesiacov, aby teda sa vzdali svojho podniku svojej firmy, až potom ich prepustili a teraz ľudia sa už dostávajú, dostávajú von z väzenia a hovoria o tom, čo všetko sa im stalo. Treba samozrejme bojovať proti monopolom. Máme malý trh, ale je veľmi koncentrovaný, pokiaľ je monopoly a samozrejme nie je to ľahké, máme tu e, naozaj nezávislý, e, nezávislú radu pre hospodárskú súťaž, e, ktorá teda je nezávislá, ale pracuje v praxi pre tieto monopóly, pomáha im generovať takúto situáciu. My sa snažíme vylepšiť e, situáciu pre malé a stredne veľké podniky, preto sú ľudia, ktorí majú menšie príjmy a my chceme, aby oni mali také podmienky, aby mohli zarábať trošku viac. Chceme mať aj nejaké školiace e, programy, pokiaľ ide o manažerov týchto menších podnikov, tak aby sa naučili, e, ako rozvíjať svoje firmy, ako e, zvyšovať svoje príjmy. Chceme samozrejme aj ľudí, ktorí odišli z Moldavska, presvedčiť, aby sa vrátili. Máme veľa mladých Moldavcov, aj nie až takých mladých, ktorí sú úspešní, Británii, v Írsku, v Taliansku, vo Francúzsku a bol, boli by sme my veľmi radi, keby sa vrátili do našej krajiny, aby podnikali u nás, tam, kde majú rodinu, aby vytvárali pracovné pozície u nás a s týmito ľuďmi vlastne komunikujeme, vyzývame ich, aby sa vrátili. Zatiaľ e, dávame inzerciu na pozície v štátnych inštitúciách, máme tam už tisíc žiadosti, Do týždňa ich prišlo tisíc, čo je samozrejme pozitívne, ale treba ešte viac, treba ukázať, že krajina je na dobrej ceste a potom e, presvedčíme týchto ľudí, aby sa naozaj vrátili. Pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, to je zložitá, e, zložitá téma pre nás. Moldavsko závisí od ruského zemného plynu. Viete, že momentálne prebieha diskusia medzi Ruskom a Ukrajinou, pokiaľ ide o to, že by sa zabraňovalo tranzitu plynu cez Ukrajinu. Ak sa toto stane ak to nebude vyriešené do konca roku, tak Moldavsko nebude schopné dostávať plyn z Ruska bez hľadu na to, akú dohodu my podpíšeme a to by bol taký technický problém a potom aj ekonomický, pretože dnes kupujeme plyn od Ruska za lepšiu cenu, než čo by sme dostali od Ukrajiny cez ich eh, reverzný tok. A Pracujeme aj na plynovode Jaž Kišiňov. Pracujeme aj s rumunskými orgánmi na tom, aby sa implementácia tohto projektu zrýchlila, ale to nebude čoskoro hotové. Pracujeme na tom, aby sme prepojili elektrické firmy na systém EU prostredníctvom Rumunska a toto sú projekty, ktoré momentálne už bežia a máme aj medzinárodné finančné inštitúcie, ktoré nám s tým pomáhajú, ale myslím, že to bude chvíľku trvať a je veľmi dôležité a dobre, že sa to teraz konečne deje a možno o 5 rokov už e, budeme mať nejaké aj alternatívy voči ruskému plynu. Áno, hovorili ste o demokratizácii. Sú veci, ktoré sa dajú urobiť rýchle, teda vytvorenie podmienok pre občianskú spoločnosť, urobiť e, nezávislé miestne politické orgány. To je veľmi dôležité teda, e, pretože v minulosti boli vlastne miestne politické štruktúry veľmi závislé na vládnych stranách a preto nám ide o to, aby boli viac nezávislé teraz a musia mať svoje vlastné financovanie tak aby e, boli dôležitým pilierom demokracie. No a samozrejme občianská spoločnosť e, e, a nezávislá, nezávislá média. Nemôžeme tam ako vláda veľa urobiť, ale môžeme vytvoriť podmienky, môžeme de, demonopolizovať reklamný trh. To bola veľká téma Ehm, pokiaľ ide o ekonomickú nezávislosť médií. No a potom malé podniky. Máme veľmi veľa chudobných ľudí. Potrebujeme teraz e, e, e, potrebujeme finančnú pomoc, potrebujeme podporiť malých podnikateľov, aby sme im umožnili štart pre do, dobré hospodárstvo. Pani premiérka, máte čas ešte na ďalšie kolo, takže zoznam rečníkov je uzatvorený a pán Kubelius, ale prosím vás, nie viac ako 1,5 minúty. Ďakujem. Pani premiérka Maja Sandu, sme radi, že ste teraz v tejto funkcii, ste proeurópsky líder a viete, máme starosti, Vaša politická koalícia je krehká, ale je to lepšie, ako to bolo v minulosti. Takže hlavná otázka je, ako vám môžeme pomôcť? Okrem nejakých pozitívnych vyjadrení um, a finančnej pomoci, rádovo v miliónoch. To je najdôležitejšia otázka. A to je otázka, ktorú by sme si mali položiť my sebe, nie vám, lebo z našich skúseností Lotyšska, Litvy a, a, a Rumúnska, naše skúsenosti sú jednoduché. Musíme si uvedomiť, že také krajiny ako je Moldavsko, Ukrajina, Gruzínsko alebo my, my sami nedokážeme presadiť reformy a výsledky, ktoré by nás približili k európskej úrovni. Bez perspektívy rozšírenia bez zapojenia EÚ to nedosiahneme. Takže myslím, že to, čo potrebujeme, musíme si všimnúť, že teda e, tu je nová energia v Moldavsku, na Ukrajine, v Gruzínsku a toto musíme využiť. Ďakujem, pán Kubilius, za SAD, pani Santos. Ďakujem, pán predseda. Pani Premiérka. Najprv dovolte, aby som vám blahoželala k uvedeniu do funkcie. Je veľmi dôležité, aby vaše úspechy a úspechy ďalších ľudí prinesli výsledky pre vašu krajinu. Povedali ste viaceré veci. Poprvé, Povedali ste, že Moldava chce byť spolahlivým partnerom aj geopoliticky a toto je veľmi dôležitá zásada. Mám teraz otázky, pokiaľ ide o záruky v oblasti právneho štátu, ale to už ste povedali. Vy ste ale ohlásili, že chcete podporovať eh, slobodné médiá slobodu tlače. Áno, to je veľmi dôležitá téma. Viacerí žurnalisti na to upozorňovali. Popri zrušení monopolu v reklamnom sektore, aké ešte iné opatrenia chcete prijať? No, hovorili ste tiež o občianskej spoločnosti a tiež o nevyhnutnosti, aby sa angažovala občianská spoločnosť. Je dôležité posilniť občianskú spoločnosť. Čím otvorenejšia je občianská spoločnosť a čím intenzívnejšie spolupracuje, o to demokratickejšia je aj krajina. Takže otázka v súvislosti s mimovládnymi organizáciami. Niektoré mimovládne organizácie zo zahraničia boli a ešte stále sú obžalované pred súdmi. Čo sa stane s týmito konaniami? budú, budú zastavené? Budú moci tieto mimovládne organizácie v Moldavsku pracovať? Ide pán Omas. E, ďakujem. Veľmi pozorne sledujeme vývoj v Moldavsku a vidíme, ako to je raz dobre, raz zle. No a samozrejme, právny štát je veľmi dôležitý, eh, aby vždy nová vláda neotáčala eh, smerovanie krajiny o 180 stupňov, lebo takto to bolo v minulosti. Eh, bol by som rád, keby ste nás ubezpečili, že svoj úrad využite na to, aby sa to stalo, aby sa to smerovanie krajín stalo nezvratným, aby na budúci, budúca vláda to nemohla sa otočiť. To je veľmi rozhodujúce pre vašu krajinu. Chcem sa spýtať na NATO. Má vaša vláda ambíciu z, intenzívnej spoluprácu s NATO? a Zadnestersko. Máte nejaké plány, nejaký program, a ako priblížiť e, tento región Moldavskej republike? Ďakujem. Pán Sikorský. Ďakujem. Blahoželám vám, pani premiérka. Vrátili ste Moldavsko na scénu východného partnerstva. Je to dobrá perspektíva pre vašu krajinu. Som rád, že pán prezident Basisku podporuje členstvo Moldavska v EU. Eh, e Ak sa to stane, tak eh, Rumúni vlastne by mali dve kreslá v komisii. No, federalizácia, pokiaľ ide o Zadnestersko. nemôže sa zopakovať Donbass, nemôže sa posilňovať vplyv Ruska. Teda ide o strategickú orientáciu e, celej krajiny, takže nesmiete sa tam dostať do nejakej pasce. A chcem sa spýtať, či máte nejaké efektívne colné e, e, nástroje, pokiaľ ju to pašeráckú časť e, za Dnestersko. Bankový sektor. Miliarda eur sa stratila z vášho bankovníctva. Viete, kde tie peniaze sú? A je tu nejaká spolupráca zo strany európskych bank a je tu niečo, čo môžeme robiť, sme predišli takémuto niečomu v budúcnosti. Ďakujem, pán Sikorský. Pán Hajzo. Ha, pán Hajšel. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať, že eh, jeden, ako jeden z mála ako súkromná osoba som cestoval do Moldavsku a bolo mi ľúto, keď som tam videl tie problémy v Moldavsku a ako veľa času ste stratili ako štát, aby ste sa stali fungujúcou demokraciou, proeurópskym štátom. Je mi to ľúto. A som rád, že teraz vidím, že sa to mení. No, vyzeralo to veľmi, veľmi málo pravdepodobné. Bola to prekvapivá koalícia. Ale myslím, že teraz to je dobrá, to je jediný, jediná možnosť, ako nasmerovať vašu krajinu naspäť na európsku cestu. Takže dovolte, aby som vám položil dve otázky. Vy sa naozaj angažujete, aby ste implementovali asociačnú dohodu? Je plné členstvo v EÚ konečným cieľom vašej vlády? A potom druhá otázka budem pokračovať v tom, čo kolegovia hovorili o Zadnestersku. Áno, videl som, že tam je veľa menšín. Nejde len o Moldavcov, Rusov, ale ide aj o ďalšie etnické minority. Takže ako si predstavujete konečný status e, Zadnesterska v budúcnosti? Pani Túl. Ďakujem. Pripájam sa k blahoželaniam. Prajem vám odvahu, vytrvalosť, zdravie, dobrých priateľov a všetko potom bude dobre. Hovorili sme o slobode tlače, o mimovládnych organizáciách. Eh, chcem sa spýtať na transparentnosť. V apríli v Sunday Times bol článok bol to článok, ktorý e, útočil na polskú mimovládnu organizáciu e, nadácia otvoreného dialógu. Je to organizácia, ktorá sa venuje obhajobe ľudských práv. Hm, vláda v Polsku to veľmi zneužívala proti demokratickej opozícii. A to, čo som si potom uvedomila, je, že tento článok vychádzal z e, správy, ktorý, ktorú zadal pán Blahotnik a pripravili to členovia parlamentu, ktorí boli lojálni voči nemu a išlo im o Uh, útok na vás a proeurópsku opozíciu v krajine v tom čase. No a ďalšia vec, ktorú som si potom uvedomila, že tie informácie, ktoré boli obsiahnuté v správe, pochádzali z, z Polska, teda dostali sa vlastne E, Domoľavská z Polska. A e, chcem sa vás opýtať, aké tam boli vlastne zdroje? Toto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o našu, náš cieľ transparentnosti. Pán Mart, ďakujem pekne. V Moldavsku sú dva vážne problémy. Jednak teda objektívny problém, to je na novo vytvorenie štátu, keďže e, tento štát bol naozaj unesený oligarchickými až mafiánskymi štruktúrami a v tomto e, myslím, že máte plnú dohodu so socialistami. Ale potom sú tu veľké rozdiely, ktoré sú v tejto krajine aj e, sociálne, aj e, geopolitické, pokiaľ ide o socialistov a vašu stranu. A vy ste sa snažili na prvom meste teda vytvoriť štát, ktorý bude slúžiť svojim občanom, to je tá prvá úloha, teda otázka spravodlivosti, ktorá bude reálne fungovať. Exekutívnu moc e, tu máte vy a legislatívnu, ale justičná moc tá je v krajine absolútne skorumpovaná. Čiže čo, čo s tým? Ďakujem. And finally... Ďakujem, Javier. A teraz teda kolega z EPP, pán Belčík. Bilčík, pán Bilčík. Vaša excelencia, blahoželám vám. Je úžasné, vidieť túto zmenu, ktorú ste vniesli do politiky v Moldavsku. Ako náhradník v eh, delegácii parlamentu do Moldavska môžete eh, počítať s mojou podporou. Ja som bol zapojený do viacerých projektov s kolegami eh, v Moldavsku, keď som pracoval v think tankoch. Mám otázky. Aký máte plán zaangažovať mimovládne organizácia občianskú spoločnosť do e, diskusie o európskej perspektíve. A spomínam sa na jeden projekt, to je Národný konvent o Európskej únii. Mm, čo si myslíte, mohlo by to byť verejné fórum, ktoré by zaangažovalo mimovládne organizácie? No a teraz chcem si spýtať na reformu e, volebného zákona e, aký máte k tomu postoj. No a potom tretie, hovorili ste o otázke interkonektivity, pokiaľ ide o plyn. A chcem sa spýtať na cestnú infraštruktúru, najmä pokiaľ ide nielen teda o Moldavsko, ale aj o vašich, vašich bezprostredných susedov Ukrajinu a Rumunsko. Ďakujem. Pán Rangel. Ďakujem, pán predseda. Pani premiérka, som veľmi rád, že ste medzi nami ako premiérka. Po všetkých tých stretnutiach eh, v Kišneve a v Bruseli chcem povedať, že, eh, že vy ste, ste si všimli, že máte plnú podporu zo širokého spektra eh, politických skupín a to je veľmi dôležité. A teraz mám vlastne len jednu poznámku, ktorú chcem povedať, možno odporúčanie. Veľmi dobre rozumiem tej dileme, ktorú máte, pokiaľ ide justičný systém, lebo chcete samozrejme rešpektovať nezávislosť justičnej moci, ale justičná moc, ktorú máte, nie je nezávislá. Takže to je dilema. Ja si myslím, že by sme si mali uvedomiť, že vaša vláda je vláda prechodného obdobia, teda ide o prechodné obdobie k demokracii a právnemu štátu. No a na to potrebujete mm, pomoc eh, vonkajších inštitúcií, možno Rada Európy alebo Európska únia. A mohli by sme mať akýsi plán a, a na reformu justície. A, Niekedy hovoríme o finančnej pomoci, ale tu by sme mali hovoriť o pomoci eh, justičnému systému a právnemu štátu. Ďakujeme. A posledný rečník je pán Halický. Ďakujem, pán predseda. A ako bývalý predseda Polsko-Moldavského zhromaždenia eh, alebo výboru, eh, blahoželám vám za Polsko. Viem, akú dôležitú úlohu mali komunálne politické štruktúry e, v e, reforme. A chcem sa spýtať na otázku hlavného mesta. Myslíte si, že e, budú budete schopní zorganizovať nové komunálne voľby z e, ohľadom na to, že boli zrušené predtým. Ako vnímate situáciu v Kišeneve? Ďakujem. Takže Maja ešte raz e, množstvo otázok. Kolegne, kolegovia, budeme mať aj ďalší bod programu. Bude to krátky bod, e, takže ešte 10-15 minút e, a potom e, príde Žil Bertrand. Ďakujem pekne, pokúsim sa stručne. Pán Bilus, e, krehko z koalície. Áno, chápeme, tam musíme byť opatrní. Zároveň postúpiť v našej snahe. Chcem zopakovať, že to nie je možnosť pre nás. Inou možnosťou bolo zachovať režim ten, ktorý tam bol pri moci, e, ľudia by mali úplne nízku mieru dôvery v krajinu. Tí, ktorí by mohli odísť, by tak spravili. Nebol tam žiadne, žiadna budúcnosť pre krajinu. To nebola žiadna voľba. Vieme, že musíme zaznamenať nejaké rýchle výhry, tak aby sme si zachovali podporu verejnosti pre vládu a zároveň stanoviť nejaký základ pre dlhodobé štruktúrálne reformy, v súvislosti s inštitúciami musíme byť rozumní, aby sme skombinovali tie rýchle zisky, rýchle víťazstva a štruktúrálne reformy. EÚ vie pomôcť v oboch veciach, v oboch ohľadoch. Aj v tých rýchlych úspechoch, ako aj v vážnych inštitucionálnych reformách. Pokiaľ ide o tlačovú slobodu, mali sme dlhú diskusiu, to bolo počas prvého týždňa v mojej funkcii. Mala som dlhú diskusiu s mimovládnym sektorom a s tlačou s médiami, prišlo veľa ľudí, som bola rada. Mnohí z nich prežili veľmi ťažké obdobie, ťažké podmienky. My sme povedali, že hlavným problémom je e, zmeniť teraz audiovizuálnu radu. To je rada, ktorá má byť nezávislá, ale stále je prevažne tvorená e, ľuďmi, ktorí vyšli z predchádzajúceho režimu. To je rada, ktorá prijímala tie, tak povedať, správne rozhodnutia prospech predchádzajúceho a oni teraz budú zmenení. E, predtým členovia tejto rady boli menovaní parlamentom, my sme ponúkli tlači, aby nám navrhli iný vzorec nominácie členov audiovizuálnej rady, aby to nebolo závislé od politikov a politických partnerov. A my očakávame ich návrh, tak aby to bolo apolitické a aby to bolo zodpovednejšie. Podobne, pokiaľ ide občianskú spoločnosť, Najskôr otázka transparentnosti. To sa týka tak médií, tlače, ako aj občianskej spoločnosti. O čo ste transparentnejší, o to jednoduchšie e, vykonávate alebo robíte teda prácu novinárov, pretože nepotrebujú dva mesiace na to, aby mali prístup k informáciám. Nemusia čakať na informácie, ktoré generujú štátne inštitúcie. Pracujeme na tom. Samozrejme, snažíme sa riešiť otázku médií, ktoré boli predtým politicky financované zo špinavých peňazí, z peňazí, ktoré ukradol štát, ale to je opäť vec, ktorú musí riešiť prokuratúra. Hovorili ste o nejakých súdoch s medzinárodnými mimovládkami? Nie som si toho vedomá, môžeme o tom hovoriť. Ja len viem prípad Open Dialogue, otvorený dialog, to položili proti nám, predchádzajúci oligarcha, teda použil veľa peňazí na to, aby diskreditoval nás, túto mimovládku, aby nás vykreslil ako nepriateľov krajiny, lebo sme sa zúčastnili jednej jedinej udalosti eh, v Európskom parlamente a lístky alebo letenky do Bruselu z Kišňova platila práve táto mimovládka, lebo my sme chudobná strana po svojej podstate, financovaní len darmi, čiže sú to právne korektné peniaze, preto máme na svojej strane niektorých niektoré mimovládky, tak aby nám pomohli zúčastňovať sa niektorých medzinárodných podujatí. Pokiaľ ide o NATO, budeme pokračovať v spolupráci. Zároveň viete, že jedna zo strán, ktorá má teraz, e, teda ich väčšinovej vláde, nie je priateľom NATO. Nedá sa očakávať teraz obrovský nárast aktivít smerom NATO. Je dôležité pokračovať v aktivitách, ktoré máme vrátane komunikáciou na to, pretože v Moldavsku je veľká miera propagandy, to ovplyvňuje názory ľudí na vec v porovnaní s Ukrajinou. Podpora verejnosti pre členstvo v NATO je veľmi nízka. A to je aj z dôvodu propagandy. Takže chceme definitívne pokračovať v spolupráci, chceme mať akčný plán. Nemôžem z tohto miesta povedať definitívne, že dramaticky zvýšime podporu alebo spoluprácu, ktorú máme za Dnestersko. Najskôr chcem zopakovať opäť, že naše politické strany, tie, ktoré vytvorili tento blok koaličný, sú proti federalizácii krajiny. My sa domnievame, že to nie je akceptovateľné riešenie konfliktu a nepodporíme to bez ohľadu na okolnosti. Okrem toho treba si uvedomiť, že myšlienka federálne usporiadania, to nepodporujú ani samotní moldavskí občania. Aj keby ste mali v istej fáze väčšinu v moldavskom parlamente, ktorý by podporil federálne usporiadanie, tak to sa neudeje, pretože väčšina ľudí, veľká väčšina Moldavcov je proti. A žiaden politik sa neodváži pustiť do takého projektu s vedomím, že Mm, obyvateľstvo je proti. Aký máme plány so Zadnestierskom? Sú tu veci, ktoré vieme spraviť. Boj proti korupcii a prevádzačstvu, pašovaniu. Lebo sa domnievame, že ekonomický komponent tohto konfliktu je dôležitý z pohľadu politického riešenia. Pokiaľ niektorí ľudia veľmi, veľmi zarábajú v Zadnestiersku z dôvodu pašovania a z dôvodu korupcie, politické riešenie konfliktu bude len ťažko sa hľadať a musím povedať, že v minulosti to bolo možné, eh, lebo sa zúčastňovali veľké postavy z Kišiňova na tomto korumpovaní spolu s niektorými predstaviteľmi dopravy. Teraz máme konečne nejaké dohody s Ukrajinou, bola to misia EUBAM a my sme požiadali o pokračovanie tejto misie EUBAM na hranici z dôvodu kontroly, lebo tie hranice sú dnes porozné. Keď sme zaznamenali isté zlepšenia. Potom moldavská vláda sa rozhodla otvoriť bezcolné obchody v Zadnestiersku, legalizovali pašovanie. Parlament minulý týždeň schválil zákon, ktorý ruší takéto e, predajne bez cla v Zadnestiersku, ale toto je veľmi dôležité. Stretla som sa s prezidentom Zelenským na Ukrajine pred niekoľkými týždňami a prislúbil podporu pokiaľ ide o otvorenie viacerých hraničných, spoločne kontrolných hraničných bodov spoločne s Ukrajinou. To by malo byť, to by malo byť spoločné úsilie Kiev, Kišiňov, tak aby sme znižovali vašovanie korupcia, korupciu. Viem, že bude e, teraz menej peňazí pre režim teraz pole z tohto dôvodu. A dúfam, že vytvoríme podmienky na, na, na, na politickú dohodu, politické riešenie bude to ťažké. Nevidím výhľadu, že sa to udeje skoro, pretože keď, neviem, kedy sa náskytne tá vhodná geopolitická možnosť e, vyriešiť veci za Nestiersku. Budeme ale pokračovať v tých projektoch, ktoré majú zabezpečiť, že ľudia z oboch brehov Nisu budú spolu nažívať. Pýtali ste sa, kde skončili tie peniaze z bankového podvodu? je zoznam v rámci prvej správy, prvého vyšetrovania, môžem to všetkým poslať. E, nie veľa podrobností, ale sú tam krajiny, do ktorých smerovali tie peniaze. Samozrejme, správa má niekoľko rokov už. E, vieme si predstaviť, že tie peniaze boli medzi tým presunuté a to je ten veľký problém, pretože peniaze sa presmerovali na toľké mnohé miesta. Nájdete tam Lotisko, nájdete tam Estonsko, nájdete tam Spojené kráľovstvo, nájdete tam Nemecko, malé sumy, nájdete tam Rumunsko, Rakúsko, naozaj nájdete mnohé z vašich krajín na tomto zozname, kde tie peniaze skončili. Na Cypre v bankách alebo v niektorých súkromných spoločnostiach. A bolo by veľmi užitočné, keby sme z vašej strany dostali pomoc, pokiaľ ide o doriešenie Dva roky dozadu, keď táto spoločnosť mala stratégiu na vymoženie týchto peňazí a na to, aby prinávateľ predchádzajúca vláde vláda nechcela s tým nič robiť, pretože vtedy šance na získanie týchto prostriedkov boli veľa vyššie. Teraz, keď už najväčšia časť z toho bola nasmerovaná do jednej z lotyských bank, už, je, už neexistuje. Pred toma rokmi ešte fungovala táto banka lotiska, čiže neviete, odkiaľ žiadať tieto peniaze, pretože tá išla do konkurzu Poskytnem vám ten zoznam. Boli by sme vďační, keby ste rozprávali s vládami, s prokurátormi, našimi, a keby ste nám pomohli naštartovať procesy z vašej strany. To isté, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, pretože Moldavsko je miestom pre pranie špinavých peňazí vo veľkom rozsahu. Naozaj takto prepravné peniaze skončili na účtoch v bankách Európskej únie. A teraz je tu úsilie bojovať proti tomu ale my sami e, nedokážeme tieto veci vyriešiť. Potom tu bola otázka ohľadom plného členstva, plnohodnotného, to chceme samozrejme, plné členstvo, tak tu máme predstavu. Vieme, že niektorí ľudia tu to nechcú počuť. Vieme, že musíme urobiť tie domáce úlohy, tak povediac. Ale ak sa nám to podarí, a to chceme, ak sa nám podarí implementovať všetky podmienky podmienenosti, tak budeme v lepšom stave predstúpiť pred vás, požiadať vás o pomoc, pokiaľ ide o napredovanie v našom integračnom procese. Medzi tým vás poprosím, aby ste tento bod zdôrazňovali inštitúciám EÚ, povedali, že toto je náš vlastne ten definitívny cieľ, najväčší. Pokiaľ ide o transparentnosť, otvorený dialog, neviem, ako predchádzajúce e, orgány mali tieto informácie hovorili sme s veľvyslanectvom, povedali, že oni tieto informácie nepostúpili. Boli tu isté indikácie smerom na predchádzajúcu vládu, aby nepoužili to proti nám. Ale stalo sa to. Nemám viac informácií. Mohla by som požiadať tieto informácie, keby boli potrebné. Pokiaľ ide o tie zásadné rozdiely, áno, máme dohodu kde to partnerstvo so socialistami bolo podpísané s tým hlavným cieľom deoligarchizácie krajiny, ako to nazývame, aby sme zbavili krajinu oligarchov a štruktúr, ktoré vytvorili, to si vyžiada ešte čas. V istej fáze samozrejme sa z nás stanú politickí súpery. Vieme, že sa to stane, pretože my sme politická sila. Blok je politická sila, ktorá chce skoršiu integráciu Socialisti, oni vravia, nie sú v zásade proti, ale majú iný, inú rýchlosť, ktorou sa chcú riadiť. Čiže v istej fáze, áno, stanú sa z nás politickí oponenti, to je bežné, tak sa to deje vo vašich krajinách, kde máte koalície a potom prídu voľby a zrazu sa ocitáte na opačných stranách, ste supermi. Pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, ja čo som spomínala tú reformu, justičného sektora. Organizoval to jedna z organizácií občianskej spoločnosti, takže my sme mali prospech z toho podujatia. Pokiaľ ide o mm, reformu volebného systému, je to dôležité. Viete, že prebieha diskusia ohľadom zmeny volebného systému. Sme vďační za vašu pozíciu, za pozíciu Benátskej komisie. My sme e, sa v rozhodli, že pôjdeme cez to proporčného, proporčného zastúpenia. My sme zohľadnili všetky odporúčania Benátskeho výboru a chápem, že za, tak ako viem, tak na budúcich dňoch bude sa k tomu vyjadril parlament. Počúvali sme občianskú spoločnosť, diasporu, vieme, ako veľká vec to bola naposledy, keď tretina populácie žije v zahraničí a keď 80% ľudí, ktorí sú mimo krajiny, hlasuje za prodemokratické sily je to pre nás mimoriadne dôležité, aby sme vytvorili e, tie podmienky na spravodlivé voľby, volebný proces. Je to pre nás pozbudzujúce, lebo títo ľudia sa výhľadovo vrátia do Moldavska, nakoľko im takto záleží na politických procesoch, ktoré tam prebiehajú, takže chceme vytvoriť pre nich podmienky, aby mohli hlasovať. Pokiaľ ide o cestnú infraštruktúru, je to pre nás priorita, pretože chceme vytvoriť dobré podnikateľské prostredie. Zistila som ale, že 200 miliónov eur v súčasnosti je zablokovaných peniaze, ktoré sú od medzinárodných donorov za účelom opravy ciest z dôvodu slabého riadenia týchto projektov v minulosti z dôvodu sprenevery, z dôvodu korupcie. Musíme to odblokovať tak, aby tie projekty ožili. A potom samozrejme budú ďalšie žiadosti. Teraz musíme ale rozumne, efektívne využiť to, čo máme. Pokiaľ ide o miestne alebo komunálne voľby, mali sme predčasné voľby minulý rok v Kišiňove a v niekoľkých ďalších oblastiach, pretože predchádzajúci starosta odstúpil, mali sme predčasné voľby. Normálne, e, riadne boli naplánované tento rok, preto budú tento rok voľby. Mali sa udiať v júni, ale nakoľko nebola väčšina v parlamente, ktorá by rozhodla o termíne konania volieb, tak voľby budú v oktobri. Meníme zákon a stanovujeme v zákone, kedy musia sa udiať komunálne voľby bez ohľadu na väčšiny a na rozhodnutia parlamentu. A už to nebude problém. E, odpovedal som na všetko? Nie som si istá. Áno, myslím, že áno. To bolo naozaj veľmi obsiahle Pani premiérka, ďakujem pekne. Strávili ste takmer hodinu a pol na výbor AFED. Mnohí rečníci počiarkli, ako radi vás vidíme. A želáme vám a vašej vláde, koaličnej vláde, všetko najlepšie do budúcnosti, budúcnosti Moldavska, ktorá je skutočným európskym národom a veríme, že budeme silne dobre spolupracovať medzi Európskou úniou a vašou krajinou. Ďakujem pekne. Thank you very much and I would like to extend an invitation to all of you to visit Moldova. Ďakujem pekne a týmto vás chcem pozvať všetkých, aby ste prišli do Moldavska, aby ste eh, hovorili s novinármi, s občianskou spoločnosťou, s podnikateľmi, s ľuďmi z obcí, miest, tak aby ste sami videli na vlastné oči, ako vláda, ktorú tam máme, naplňa služby, eh, sluby, ktoré sme prezentovali tak vám ako aj občanom. Ďakujem pekne.